Dobré ráno, dámy a páni. Mohli by sme začať pracovať. Máme veľa práce dnes ráno. Máme pred sebou veľké hlasovanie. Ďakujem, že ste prišli na čas. Myslím, že môžeme začať. Skôr ako začneme s hlasovaním, musím vás informovať, že žiaľ, pán Omar Žito nemôže byť dnes s nami. Takže bod 16 nášho programu bude odložený na ďalšie zasadnutie. Tak to len, aby ste vedeli. A pokiaľ ide o predstaviteľov Európskej komisie, ak sú tu teraz, tak ehm, som vám to chcela povedať a jeho stanovisko bude predstavené v decembri. Takže dnes nebudeme pracovať na bode 16. No a teraz sme pripravení začať hlasovanie. Prvé hlasovanie sa bude týkať mechanizmu na riešenie administratívnych prekážok pri cezhraničných kontaktoch. Toto je jeden z legislatívnych e, materiál, za e, ktoré sme zodpovední. Pán Van Miltenburg predstavil svoju správu 15. oktobra. Mali sme 119 e, pozmeňujúcich návrhov a 11 bolo už vyrokovaných medzi skupinami. Mm, máme tu stanovisko výboru Envy a e, takisto prišli aj s návrhmi. Skôr ako prejdeme k hlasovaniu, dám slovo spravodajcovi a potom má skupina EPP informovala, že ich tieňový spravodajca sa tiež chce ujať slova. Takže nech sa páči vám, Miltenberg, máte slova veľmi stručne. V prvom rade eh, by som sa chcel poďakovať eh, tieňovým spravodajcom za konštruktívny prístup a dúfam, že EPP bude nakoniec hlasovať za túto správu diskusie sme viedli o tom, eh, či tu bude volontárna báza tohto mechanizmu alebo nie a chcel by som vyjadriť aj vďaku e, všetkým e, službám, e, ktoré boli zapojené do tohto spisu, ktorý je komplikovaný aj z právneho hľadiska. Takže ďakujem veľmi pekne a dúfam, že pán Seller bude rovnako konštruktívny, ako EPP bola počas prvých stretnutí tieňových spravodajcov. Ďakujem, pán Zeller, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ešte raz vám srdečne e, ďakujem. E, ďakujem pánovi fan Miltenburgovi a všetkým ostatným, ktorí boli spoluspravodajcovia za e, veľmi živú výmenu názorov. pokiaľ ide o toto nariadenie, ale v jednom bode pán Van Miltenburg to už spomenul, sme sa nevedeli dohodnúť. Ako viete, od začiatku mojej činnosti tu v parlamente som bol za to, aby sa cezraničná spolupráca dostala do e, ťažiska našej práce. Chcem, aby e, susedné regióny mohli úzko spolupracovať napriek tomu, že je tam štátna hranica a táto e, štátna hranica znamená a často aj rôzne právne systémy. A to znamená, že cezraničná spolupráca nebýva e, vždy veľmi jednoduchá. A preto že cezahraničná spolupráca je dôležitá a prináša úspechy. Medzi tým eh, bolo založených už 78 eh, organizácií a sú aj eh, iné spôsoby spolupráce a O tom nám porozprávali e, osoby, e, ktoré e, pracujú v rámci zahraničnej spolupráce na rôznych vypočutiach. Napríklad sa hovorilo aj o povolení pre autobusovú líniu a povolenia medzi takúto, na takúto autobusovú líniu medzi Frankfurtom a Poľskom teda medzi Frankfurtom a Odrou, tak to trvá 5 rokov. Tu máme návrh, ktorý by mal spoluprácu v rámci regiónu ešte viac zjednodušiť. Sú tu rôzne právne systémy, ktoré by sa mali e, týmto spôsobom upraviť tak, aby sa dalo e, spolupracovať. tí, ktorí sa obávajú o suverenitu členských štátov, e, majú, e, myslím, neopodstatnené obavy, pretože suverenita členských štátov je ukotvená v európskych zmluvách a nič sa na tom nemení. Ale tu ide predovšetkým o to, aby e, európska spolupráca bola naďalej podporovaná. Keď však budeme hovoriť iba o dobrovoľnosti, tak e, sa môže stať to, čoho som sa obával, že tu vzniknú nedorozumenia aj v našich e, hlavných e, mestách čo bude skôr brániť cezhraničnej spolupráci a nepodporovať ju. A preto e, žiadam e, o e, väčšiu právnu záväznosť tohto nástroja. Nikto tu nič nespochybňuje, ale pokiaľ ide o cezhraničné regióny, tak treba mať lepšie metódy, lepšiu spoluprácu v tých oblastiach, kde je spolupráca potrebná a preto som sa nepripojil e, k tým pozmeňovacím návrhom, kde sa hovorí o dobrovoľnosti. Navrhujem, aby sme hlasovali proti tomu a dúfam, že kolegovia sú rovnakého názoru ako ja. E, ďakujem, pán Zeller. To bola výnimka. Nebudeme otvárať teraz diskusiu, nie dnes. Máme hlasovací zoznam a zamerajme sa na hlasovací zoznam. Dovolte, aby som dnes bola trošku pomalšia, pretože máme naozaj veľmi komplikované spisy. Neviem sa ponáhľať. Máme čas, takže e, budeme hlasovať e, pomaličky, dáme si na čas. EPP. Máte 13 členov. Ako vždy ste veľmi aktívni, ale iba 12 z nich môže hlasovať. Mr. Albrecht Pán Olbrich bude pozorovateľ. Dobre, v poriadku. Ďakujem. Je to veľmi dôležitá úloha. Takže môžeme začať s kompromisom 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Overme si to, aká je situácia v miestnosti. Takže ideme elektronicky a hlasovať o kompromise 5. Hlasovanie týmto otváram. Dobre. Končím hlasovanie. Ďakujem. 18 za, 11 proti. Dobre. Kompromis 5 je prijatý a ideme na pozmeňovací návrh 62. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Ideme na pozmeňujúci návrh 67. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Chcete si to overiť? 67. Overujeme si ju elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. A teraz ideme na 69, kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamietnuté. 70, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 7, za, proti, zdržal sa, prijatý. na návrh 72 za, proti, zdržal sa, prijatý. 8 za, proti, zdržal sa, prijatý. Teraz ideme na deviatku za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa, prijatý. A teraz ideme na uh, hlasovanie v bloku. Je tu niekoľko pozmeňovací návrhov, kto je za, proti. Overíme si to. Blokové hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. the vote. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz ideme na pozmeňujúci návrh 82. Ideme na pozmeňujúci návrh 82. To je za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Zamietnutý. Vám sa zdalo, že je zamietnuté? Overíme si to. Možno som urobila chybu. 82. Elektronicky si to overujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďakujem. 81 za, proti, zdržal sa zamietnuté. pozme si návrh 11 za, proti, zdržal sa prijatý. 12 za, proti, Zdržal sa. Prijatý. 87 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Kompromis 10 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 91 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 92 za proti, zdržal sa zamietnutý. 93 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že je zamietnutá. 94 za, proti, zdržal sa, zamietnutá. si návrh 95 a 96 spolu Sa proti, zdržal sa prijaté. Pozme sa na 97 za, proti, zdržal sa prijatý. 13 za, proti, zdržal sa prijaté. Teraz hlasujeme unblock. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté to a 14 spolu. Áno, pozrieme sa na 100 a 14 spolu. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijaté. 102 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 103 a prepačte, to malo byť odhlasované spolu 102 a 103 spolu. Môžeme zopakovať hlasovanie 102 a 103 spolu. Za, proti, zdržal sa, prijaté. 104 za, proti, zdržal sa, prijaté. 105 za, proti, zdržal sa, prijaté. 17 za, proti, zdržal sa, prijaté. 18 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz budeme hlasovať za 4 pozmeňujúce návrhy spolu 107, 108, 109 a 110. Za, proti, zdržal sa, prijaté. 20 za, proti, zdržal sa, prijaté. 21 za, proti, zdržal sa, prijaté. 22 za, proti, zdržal sa, prijaté. 23 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz tu máme dva pozmeňujúce návrhy spolu, 111 a 112. Za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz 4 pozmeňujúce návrhy spolu, 24, 25, 26 a 27. Za, proti, zdržal sa, prijaté. 28 za, proti, zdržal sa prijaté. 2 spolu, 114 a 115 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 116 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz e, ideme na NV1. Sú úvodné ustanovenia, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 30. Zamietnuté? Áno, môžeme si to overiť. Takže ide úvodné ustanovenie 2a. Otváram hlasovanie. A teraz skončím hlasovanie a je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 30. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 31 za. Proti? Zdržal sa zamietnuté. 32 za proti, zdržal sa zamietnuté. 33 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa prijaté. A teraz ideme na NV2 za, proti, zdržal sa, prijaté. si návrh 36 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. si návrh 37 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 38 za, zdržal sa, e, proti, zdržal sa, prijaté. 39 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 2 o úvodnom ustanovení 12, kto je za, proti, zdržal sa. Myslím si, že je to prijaté, ale overme si to. Kompromis 2, overme si to elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. A teraz ideme na pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 46 za. Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 47 za. Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 48 za proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. 51 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že je to zamietnuté, ale overme si to, elektronicky si to overujeme. si návrh 51, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. Veľmi jasne. 52. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 53. Za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Trojka za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňujem sa 4. Za? proti, zdržal sa, prijatý. Poslanecí návrh 54 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že je to prijaté, ale môžeme si to overiť. Kompromis 4, elektronicky to overujeme, otváram hlasovanie. And the vote is closed. Končím hlasovanie a je to prijaté. Teraz ideme na pozmeňací návrh 61. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Overíme si to. 61. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. Končím hlasovanie a je to prijaté. We go now to Takže teraz ideme na konečné hlasovanie, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. And the vote is closed now. Končím hlasovanie. Je to odmietnuté? Nie, to sú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 So we have, uh... Takže máme 14 za, jedného proti a 15 sa zdržali. Takže, takže to znamená, že čo? Je to prijaté? Áno, je to prijaté. Ospravedlňujem sa, zle som rátala. Takže prijaté. Teraz budeme hlasovať o mandáte. Takže teraz prosím o hlasovanie o mandáte, o medziinštitucionálnych rokovaniach. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. Hlasovanie bolo ukončené. Takže máme mandát na rokovania. Very much. It was It was our first vote today. Thank you. Ďakujem, to bolo prvé hlasovanie. Ďakujem za trpezlivosť. Ospravedlňujem sa za eh, chybu, ktorú som urobila. Takže teraz môžeme pokračovať eh, hlasovaním o eh, stanovisku. Toto je stanovisko k zriadeniu programu Invest EU. Spravodajkyňa pani Westphal eh, predstavila svoje stanovisko v septembri. Máme 245 pozmenujúcich návrhov a nakoniec 21 kompromisných textov, ktoré boli dohodnuté medzi skupinami Lead, Econ a Budget. Eh, budú hlasovať 3. Eh, decembra. Pani Westphal, chcete sa vyjadriť? Áno. Veľmi krátko, kým začneme hlasovať, eh, pri predstavení správy som hovorila, aby sme vyškrtli this member state compartment a um, v základe sme mali diskusiu o, o správnom pochopení a v tejto súvislosti e, chcem poďakovať e, Beate, e, sekretariátu, poradcom. A Eh, je dôležité, že sme vyhodili tú formuláciu Member States Compartments. Chcem sa vám veľmi srdečne poďakovať. Som naozaj napätá, aký bude teraz nakoniec vyzerať výsledok. Eh, eh, ide tu vlastne o zmenu systému štruktúrálnej politiky a vlastne FC by sme nemali e, obetovať, e, pokiaľ ide o našu regionálnu politiku. Ďakujem. Začínam teda hlasovanie o tomto spisu. O tomto spise už e, včera sme hovorili jeden či dvakrát o tom, že budeme dnes hlasovať. Takže teraz začneme s pozmenujúcim návrhom 12 a 127. Tie sú vlastne identické. Ide tu o vypustenie. Pýtam sa, kto je za. Kto je proti? Eh, sme na začiatku hlasovania, tak si to radšej overme. Eh, Pozmenujúce návrhy 12 a 127. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Rozdiel jedného hlasu. Ak e, sme teda prijali, ideme na 109. Takže kto je za 109? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Tak si to overme. 109, elektronické hlasovanie otvorené. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. zamietnuté, takže ideme na e, pozmeňujúci návrh 11. Je to tak? Dobre. Takže pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa, rovnaká situácia. Chcete si to overiť? Takže elektronická kontrola, jedenástka, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Návrh bol zamietnutý, takže ideme na pozmeňujúci návrh 163. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmejúci návrh 16 za, proti, zdržali sa, <clears throat> overíme si to. 16. Elektronické hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Takže pokračujeme s pozmenujúcim návrhom 17, návrh 17, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? zamietnutí. Ako predošli. pozmenujúci návrh 18 za. E, spolu so 164 za. Proti zdržali sa, odmietnutý. Pozmeňujúci návrh 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 70 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 4 a 71 sú identické. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmejúci návrh 72 za, proti, zdržali sa, prijatý. 108 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 107 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 110 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Takže ideme na pozmeňujúci návrh 114. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 1. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 117. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 120. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 122. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 123. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 124. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 111. Ten odpadá, pretože sme zamietli pozmeňujúci návrh 124. A to isté sa týka 112. A ideme až na 148 spolu so 149. Ale myslím si, že 112 nie je to isté ako 111. Pozmejúci návrh 112 nie je identický so 111. Nie sú úplne totožné. Hlasoval, mali sme hlasovať samostatne, ale keďže sme neschválili 124, nehlasujeme ani o nich. Dobre, takže teraz sme na 148 a 149. Tieto sú totožné. Hlasujeme spolu za, proti, zdržali sa, sú prijaté. 125 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmejúci návrh 46 za, mhm, Dobre, takže 125 sme zamietli. Takže budeme hlasovať len o poslednej vsúke. As of climate mainstreaming. Je to jasné? Takže kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmejúci návrh 126. We voted, so for 47 in 47 zamietnutý. 128 Aha, takže nehlasujeme. Ideme teda na 132 alebo 129 nie, ideme priamo na kompromis. Takže kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. A teraz ideme na kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 5. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 154. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. 154. Elektronické hlasovanie. Spustené. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Ideme teraz na 155. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. 156. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmejúci návrh 15, 159, 160 sú totožné a hlasujeme spolu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? zamietnutí. Pozmejúci návrh 161 za proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmenujúci návrh 162 za, proti, zdržali sa prijatí. 166 o tom nehlasujeme, lebo 162 sme prijali, to isté aj 165, takže ideme na 169, tiež nie. Directly on 174. False also. And 77 false. And 78. Odpadajú aj e, ďalšie. 175, 178, kto je za, proti, odmietnuté. 180, kto je za, proti, zdržali sa, musíme preveriť. 180 elektronické hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Rovnaká väčšina. 181, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnutý. 182 za, proti, zdržali sa. In favor. Prijatý 183 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 184 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 7. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 190. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis. Chcete si to preveriť? Dobre. 190. Kto je za? Elektronické hlasovanie. Za, teraz. Končím hlasovanie prijatý. Ale to je pre mňa absolútne prekvapenie. Prosím, dvihnite ruky. Prosím vás, dvihnite jednu ruku a na čas. Pretože robím chyby a veľmi ma to mrzí. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Amen. 193 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 194 za, proti, zdržali sa prijatí. 198 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 196 je bezpredmetný, 197 takisto, 217 takisto a 81 tiež, 131 za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalší je bezpredmetný, 179 a budeme hlasovať o 215 za proti, zdržali sa, to si overíme, pozmejúci návrh 250 na elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Pozmejúci návrh 80 je bezpredmetný a budeme hlasovať pozmeňujúce návrhu 199 a 200, ktoré sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalší identické pozmeňujúce návrhy 82 a 83. Tie sú bezpredmetné. A prejdeme na pozmeňujúci návrh číslo 84. Dvesto jedna za, proti, zdržali sa a bolo to zamietnuté. dva je bezpredmetný. 203 je bezpredmetný tiež. Takže musia hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. Takže prejdeme na pozmeňujúci návrh 203. 203 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 204 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 205 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 206 O ňom budeme hlasovať. 206 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 207 a 208 sú identické. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 209 za, proti, zdržali sa prijatí. 25 210 a 211 sú identické za, proti, zdržali sa prijatí. 212 za, proti, zdržali sa prijatí. 214 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 213 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté, chcete si to overiť, dobre, 214, 213, elektronické hlasovanie, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. No, bolo to prijaté. celkom jasne. 216 za, proti, zdržali sa prijatí 218 za, proti, zdržali sa zamietnutí 219 za, proti, zdržali sa zamietnutí 220 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 221 za, proti, zdržali sa prijatí. 222 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 223 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Identické 26, 224, 225 a 226. Nie, iba po 225. 26, 224 a 225. Za, proti, zdržali sa. To si overíme. 225, 224, 26. Elektronicky hlasujte. Hlasovanie je ukončené. No, teraz to bolo zamietnuté. Takže bolo to zamietnuté, zdá sa, že niekto nehlasoval. Teraz pozmite na 226 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 a 229, ktoré sú identické za, proti, zdržali sa a bolo to prijaté. 230 je bezpredmetný. 231 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 232 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 233 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 234 za, proti, zdržali sa prijatí. 235 za, proti, zdržali sa prijatí. 236 za, proti, zdržali sa prijatí. 237 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 238 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 239 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 240 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 241 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 242 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 243 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 244 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 245 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. si návrh 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. sa návrh 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí pozmeňujúci návrh 45 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 48 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 49 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 50 za, proti, zdržali sa prijatí. 51 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 14. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 15. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 16. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 17. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 69 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 73 za, 73 je bezpredmetný, 77 tiež, 78, 78 kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. 79 je bezpredmetný, kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. 96 za, ten je bezpredmetný, dobre, ten je bezpredmetný. 97 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Chcete si to overiť? Dobre, 97 si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Než idem príliš rýchlo, pretože vidím, kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí. 10 je identický z 103 a 104, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 105 za, proti, zdržali sa prijatí. 106 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A stanovisko bolo prijaté. Gratulujeme. Pani Westphal, chcete ešte niečo povedať? Áno, ďakujem veľmi pekne eh, za výsledok hlasovania. Skutočne ja som s tým nerátala, ale keď hneď na začiatku rozhodujúce hlasovanie prešlo. Ďakujem veľmi pekne, aj keď si myslím, že e, sa bude ešte ďalej diskutovať tu na výbore, samozrejme, čo sa týka budúcnosti regionálnej politiky. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujeme. A ďakujem veľmi pekne za vašu pomoc a podporu počas hlasovania. A teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu dnešnému a je to stanovisko o ochrane rozpočtu Európskej únie. Našim spravodajcom je pán Van Miltenburg. On predložil návrh jeho stanoviska myslím, že to bolo v októbri, aj keď si už presne nepamätám, bolo predložených 128 pozmeňujúcich návrhov. Bolo predložených viacero kompromisných návrhov. Chcete, chcete by, chceli by ste niečo povedať, pán Van Miltenburg? Áno, bohužiaľ. Toto je dosť kontroverzná téma a preto je pomerne, bolo pomerne náročné dosiahnuť kompromisy. Ja som sa snažil, aby sme dosiahli vôbec nejaké kompromisy, ale boli predložené pozmeňujúce návrhy, ktoré išli všetkými smermi, tak nám neostáva nič iné, len hlasovať. Ďakujem pekne za podporu sekretariátu a tieňovým spravodajcom za to, že sa nám podarilo vôbec nejaké kompromisy dosiahnuť. Dúfam, že sa nám podarí prijať stanovisko, pretože je dôležité, aby tento výbor mal nejaký vplyv na stanovisko gestorských výborov a dúfam, že sa nám teda podarí prijať vôbec nejaké stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k hlasovaniu a začneme pozmeňujúcim návrhom 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? A no, bolo to zamietnutý. Teraz budeme pokračovať pozmeňujúcim návrhom 39. Za? Proti? zdržali sa zamietnutí. 40 a 41 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 43 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 43, elektronicky si to overíme. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa prijatí. 46 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 47 proti, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 49 50, 52, 53, 54 a 55. Budeme o nich hlasovať spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Všetky tieto pozmeňujúce návrhy. 48 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 51 za, proti, zdržali sa zamietnutej. Chcete si to overiť? 56 za. Vy, vy si chcete vystúpiť, ale nech sa páči, áno. Tieňový spravodajca navrhuje ústny pozmeňujúci návrh Vymazajte prostrednú časť textu, to znamená, že text by znel sloboda prejavu a názoru, vrátane sloboda tlače, slobodu zhromažďovania, združovania a akademická sloboda. Ďakujem pekne. Toto je ústny pozmeňujúci návrh pozmeňujúcemu návrhu 56. Správne, áno, je niekto proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu? Nie, takže budeme hlasovať 56 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa a bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 57 za, proti, zdržali sa, to si overíme 57. Hlasujte prosím. A hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 58. Kto je za? Proti? zdržali sa. To si tiež overíme. 58. Nevidím pred nejako zdvíhať ruky, takže elektronicky si to otvoríme, hlasujte. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Áno, dobre.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 proti, zdržal sa, prijaté. 68 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. si na 69 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. si návrh 70 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 71 za, proti, zdržal sa, overíme si to, 71, elektronicky hlasujeme o 71, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. 72. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 73. Za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 74. Za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 75 za, proti zdržal sa, zamietnuté. 76, 77 sú totožné za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 78, 79 a 80 totožné za, proti, zdržal sa, Myslím si, že je to prijaté, ale overme si to. 70, 79 a 80 spolu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. A teraz 81 a 82 totožné. Kto je za? Proti? držal sa, prijaté. Totožné 83 84, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 85 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz ideme na 89 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 5 za, a smiem, toto je s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Pán Van Miltenburg. A pokiaľ ide o text kompromisu na žiadosť SAD, by sme chceli navrhnúť vyškrtnutie poslednej vety, ktorá začína slovami komisia môže tiež zobrať do úvahy kritéria, ktoré sa zobrali do úvahy e, v rámci e, vstupu do EÚ a tak ďalej. A ďakujem veľmi pekne. Je to jasné každému? Dostali ste e, ústny pozmeňovací návrh. Presný text tohto návrhu? Áno, dobre. Je niekto proti tomuto návrhu? Nie. Takže kompromis 5 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržal sa, prijatý. A teraz ideme na pozmeňujúci návrh 102 a 103, totožné. Kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamietnutý. 104 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. <clears throat> posmejúci návrh 105 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 106, 107 sú spolu. Nie, prepačte. Tak 106. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Zamietnutý. 107 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 109 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 108 za, proti, zdržal sa, prijatý. dvanásť za proti zdržal sa prijatý 113 za proti zdržal sa prijatý. 114 za, proti, Stržal sa, prijatý. 2 za, proti, Stržal sa, zamietnutý. 115 za, proti, Stržal sa, prijatý. 117 za, to je bezpredmetné? Dobre, prepačte. Takže 115, 117, 118 a 116 sú bezpredmetné. Všetky tieto štyri sú bezpredmetné a ideme na trojku a 119, kto je za? A ešte aj za 120. To sú tri pozmeňujúce návrhy. 3, 119 a 120 sú totožné. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Chcete si to overiť? Overujeme si to. 3, 119 a 120. Elektronické hlasovanie teraz otváram. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Sto dvadsať jedna. Za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 122. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 4. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 123 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 124 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 125 za, proti, zdržali sa, prijatý. 126 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 127 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 128 za, proti, zdržali sa, prijatí. 7 za, proti, zdržali sa, prijatí. 8 za, proti, zdržali sa zamietnutým. Pozviem si návrh 9 za, proti, zdržali sa prijatý. 10 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 11 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa prijatý. 16 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatí. 24 e, za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňací návrh 25 za, proti, zdržali sa, prijatí. 26 za, proti, zdržal sa, prijatý. 29 za, proti, za? Proti? Zdržal sa. Overme si 29. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 28 je bezvredmetný. Kompromis 9. Ideme na kompromis 9 za. Proti zdržal sa prijatý. 35 za. Proti. Zdržali sa prijatý. 37 za. Proti. Je to zamietnuté. 38. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. A teraz ideme k záverečnému hlasovaniu. A teraz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A stanovisko je prijaté. Máme stanovisko. Môžem mať otázku? Vidím, že spravodajca hlasuje proti správe. A chce tam mať svoje meno napísané, keď hlasuje proti, alebo prevezme dôsledky. Pre mňa je politicky je to nepriateľné. My sme ho hlasovali o tom, že budeme eh, rozhodnutia prijímať iba jednomyselne podľa eh, postupu podľa článku 7, ale to sa nedeje. Takže ja stiahnem svoje meno z tvojto správy, lebo tu nemáme eh, primerané stanovisko, takže ja stiahnem svoje meno a preto som hlasoval proti tomuto stanovisku. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za otázku, ďakujem za odpoveď. Takže stiahujeme vaše meno z tohto stanoviska. My sme schválili toto stanovisko a preto ho predložíme hlavnému výboru a ja tam uvediem svoje meno ako predsednička výboru. A teraz ideme na ďalšie hlasovanie. A to bude hlasovanie rovnako zaujímavé ako to druhé hlasovanie. Aspoň si teda myslím. Toto je naše posledné hlasovanie dnes ráno a e, týka sa to návrhu stanoviska e, k vytvoreniu e, programu mm, na podporu reformy. My sme dostali 152 pozmejúcich návrhov Mali sme rôzne stanoviska a máme tu menší počet kompromisov a budem e, tu teraz e, preberať väčšinu kompromisov tu vo výbore REGI. Chcel by som sa poďakovať e, tieňovému spravodajstvu, pretože ja som spravodajkyňa a ideme rovno hlasovať. Začíname 71. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnuté. 72 za. Prijaté. A teraz tu máme e, viaceré spojené pozmejúce návrhy 73, 78, 79, 93, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 30, 35, 66, 68, 69, 70 a e, budeme o nich hlasovať spolu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? A sú zamietnuté všetky tie, ktoré som spomínala. Teraz ideme na kompromis 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijatý. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 14. Za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa, prijatý Pozmeňujúci návrh 90 za, proti, zdržal sa. Overme si pozmeňujúci návrh 90. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. Amendment 89. Pozmeňujúci návrh 89 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, Pozmeňujúci návrh 91 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, Pozmeňujúci návrh 92 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 94 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujú, kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 96 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 97. Za, proti, zdržali sa, prijatý. A ten je vlastne e, totožný s kompromisom 18. Ospravedlňujem sa. Takže teraz e, tu máme kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmejúci návrh 108 e, za, proti, zdržali sa, odmietnutý. Pozmejúci návrh 106 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 107 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 108 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmenujúci návrh 109 za, mm, je nie... The oral amendment 109. S ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, e, preveríme to. 109, elektronická kontrola. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmenujúci návrh 110. Kto je za? Kto je proti? Videla som len dve ruky. 110 za. Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 111 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 111 za. Proti? Zdržali sa? prijatý. 113 za, proti, stržali sa, zamietnutý. 114, 116, 117, 122. To sú prepojené. Poznajúce návrhy hlasujeme spolu naraz. Za, proti, stržali sa, zamietnutý. Poznajúci návrh 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 115 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 118 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmenujúci návrh 120 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmenujúci návrh 121 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prepojené pozmenujúce návrhy 123, 124, 125. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Preveríme. 123, 124, 125 k elektronická kontrola. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Pokračujeme pozňujúcim návrhom 126. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 127. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 128. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 129. Za? proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 130 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 131 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 132 za, proti, zdržali sa, prijatý Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 133. Za. Proti. Zdržali sa. Odmietnutý. Pozmenujúci návrh 134. Za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že je odmietnutý. Chcete si to preveriť? 134. Elektronická kontrola. Spúšťam hlasovanie. Je nás stále menej a menej pri hlasovaní. Končím hlasovanie. Prijatý. Takže to bola moja chyba predtým. 135. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. 136 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 140 bola stiahnutá, takže 142 za, proti, zdržali sa, prijatí. 143 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 27 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 28, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 31, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmejúci návrh 3. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 3. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5. Za, zdržali, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 40 a 41. Tie sú totožné. Za, proti, zdržali sa, prijatí. Poz, kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmenujúci návrh 52 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 51 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 53 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 54 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 56 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 59 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 60 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 61 za, proti, zdržali sa e, skontrolujeme. Pozmeňujúci návrh 61, e, spúšťame elektronické hlasovanie. Hlasovanie bolo ukončené prijatý. Kompromis 9 za, proti, držali sa, prijatý. Pozmejúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Pozmeňujúci návrh 7. Elektronické hlasovanie je spustené. Končíme hlasovanie. Prijatý. Pozmenujúci návrh 64. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 10. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 9. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 67 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Konečné hlasovanie, elektronické hlasovanie spustené. Vote is closed. Končíme hlasovanie. Stanovisko bolo prijaté. Ďakujem. Ďakujem za trpezlivosť. Ukončili sme našu prácu. Pokiaľ ide o hlasovanie, išlo nám to pomalšie než zvyčajne, ale bolo veľmi dôležité, aby sme mali jasný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 can we continue our work? Môžeme pokračovať v práci, pretože máme v programe viac bodov. Navrhujem, aby ďalším bodom programu mm, diskusia o služobnej ceste delegácie výboru pre regionálny rozvoj na ostrov Reunion v septembri. Navrhujem, aby tento bod bol odložený, pretože už sme dostali písomnú správu, ale máme informáciu, že došlo eh, v tejto oblasti k nepriaznivému vývoju a bolo by dobre, keby tu bol pán Omarži, aby nám dal relevantné informácie. Takže ak súhlasíte, odložíme tú diskusiu o tejto služobnej ceste a budeme sa aj venovať vtedy, keď tu bude pán Omarži. Dobre, takže teraz môžeme prejsť na ďalší bod programu 1. júna 2018 komisia predložila reformný balík k budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky a to sa týka návrhov pokiaľ ide o strategické plány vypracované e, členskými štátmi v oblasti SPP ktoré budú financované záručným fondom z Európskeho polnospodárskeho záručného fondu a Európskeho polnospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Okrem toho, e, okrem toho tohto návrhu sú tu aj ustanovenia, ktoré sa týkajú typu intervencií, ktoré majú implementovať e, priamými platbami, opatreniami na rozvoj vidieka a sektorálne programy členské štáty. Máme tu e, správodajcu, pána e, Bronisa Ropeo, takže nech sa páči, máte slovo a potom dám slovo e, tieňovým správodajcom. Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, Áno, ako povedala pani predsedníčka, mali by sme predložiť stanovisko nášho výboru REGI, výboru pre regionálny rozvoj, k týmto návrhom a chcem sa poďakovať najmä svojmu týmu, pretože mm, spolu sme sa usilovali pripraviť toto stanovisko a usilovali sme sa prísť eh, k, s viacerými návrhmi. Celkovo ich je 87, sú to rôzne eh, opatrenia, návrhy opatrení na zlepšenie eh, rozvoja vidieka. Predpokladám, že ste mali čas pozrieť si ich. Budem veľmi rád, keď mi vyjadríte stanovisko, možno návrhy a verím, že budeme môcť ďalej diskutovať o tejto, o tomto stanovisku. A spoločne budeme debatovať, aké riešenie môžeme navrhnúť výboru pre regionálny rozvoj. Naozaj, toto je veľmi dôležitá oblasť a nielen pre polnohospodársky sektor, ale pre život v regionálnych oblast, v regiónoch, v vidieckých oblastiach. My chceme podporiť e, e, vidiecké oblasti a je naozaj škoda, že komisia je pomerne negatívna. Toto je program, ktorý uh, Eh, zaznamenal najvyššie škrty a nie som si úplne istý, či vidiek Európy je taký neoblúbený, že musí trpieť takéto škrty a straty vo eh, výške okolo štvrtiny eh, financií mm, sú tu aj ďalšie výzvy, Brexit, nové výzvy, ktoré sa týkajú bezpečnosti, vedeckého výskumu. Ale prečo musí práve vidiek niesť to najväčšie bremeno, keď sa pozrieme na tržby, tu sú o, o polovicu nižšie, takmer o polovicu nižšie než v mestských oblastiach. A ja som veľmi rád, že parlament má iné stanovisko než komisia a ja e, som navrhol, aby sme sa držali predchádzajúcej úrovne financovania RDF. Tento fond by nemal byť zoškrtaný, mal by zostať na úrovni predchádzajúceho programovacie obdobia 2014-2020. Eh, A je tiež nepríjemné, že komisia vlastne navrhuje zvýšiť mieru spolufinancovania. Lenže eh, hospodárske subjekty E, ktoré vykonávajú činnosť a plánujú ďalej, budú nútené vlastne zdvojnásobiť takmer e, tú, to spolufinancovanie, pokiaľ ide o projekty v oblasti rozvoja vidieka. A ja si myslím, že by sme naozaj nemali byť spokojní s takýmito návrhmi v bohatých krajinách sa môže ďalej dariť e, realizovať projekty, ale v tých e, menej rozvinutých krajinách e, bude problém spolufinancovať projekty a môže sa stať, že vlastne tieto fondy budú chýbať práve chudobným krajinám a dostanú sa k tým bohačím. A to nie je správne. Mali by sme udržať súčasnú mieru spolufinancovania. Práve včera sme hovorili o koheznej politike a E, tú mieru spolufinancovať by sme mali zachovať na to, aby sme udržali aj koheznú politiku pre všetky regióny. Ďalej existuje samozrejme program LEADER. My vítame samozrejme to, že cez tento program sa mnohé veci financujú. Robí sa veľa pre obce v vedeckých oblastiach. Realizuje sa množstvo dôležitých projektov, ale napriek tomu e, komisia navrhuje zníženie mm, takmer 2,5 násobok. To je podľa mňa nepriateľné. Ja myslím, že program LEADER nie len, že aj živé spoločenstva alebo komunity na vidieku, ale to niečo, z čoho ľudia priamo profitujú. No a podporuje to aj napríklad skutočnosť, že mladí neodchádzajú z vidieka a to niečo, čo potrebujeme na vidieku, aby sme prilákali mladých polnohospodárov. Pridaná hodnota je vysoká a preto je dôležité aj naďalej to podporovať mladých na vidieku to by sme týmto programom mali aj docieliť. A keď klesnú možnosti pre mladých zamestnať sa na vidieťku, kde máte zlé, zlé e, dopady, vidíme, že mladí preberajú len 60 percent podnikov na vidieku. No a ak chceme eh, zapojiť mladých, tak by sme mali zajistiť podporu aj nad eh, tú súčasnú hranicu 40 rokov, napríklad 45. Eh, koncepciu mladého polnohospodára by sme mali definovať trochu flexibilnejšie. A samozrejme sú tu ešte ciele udržateľného rozvoja OSN. Na tie by sme sa mali orientovať hlavne ohľadne výsledkov a to znamená, čo sa deje na vidieku. Podmienky v rôznych regiónoch sa líšia a preto by sme nemali podporovať len tie oblasti, ktoré najviac robiť, ale mali by sme sa zaberať, zaoberať aj ochranou klímy, ochranou vidieka, nehľadiť len na zisk na tejto oblasti dať nejakú vyššiu eh, percentuálnu sadzbu. Nejde len o výrobu produktov s pridanou hodnotou, ide ani o pridanú hodnotu pre celkový systém. Je to otázka hospodárskej súťaže nie len v rámci Európy medzi regiónmi, ale aj z globálneho hľadiska. Eh, vidíme, aké pokroky dosahujú členské štáty, a preto je dôležité tieto záväzky, ktoré sme prijali, aj realizovať. A ešte jedna vec, už viackrát sme hovorili na tému zjednodušenia, že v budúcnosti neboli prijaté najlepšie, nevyhnutné tie najlepšie rozhodnutia pre príjemcov, viac sa dozerá na dohľadanie dodržiavanie predpisov, čiže je dosť byrokraticky a nie je to orientované dostatočne na výsledky. No a členské štáty si vymysleli pravidlá, ktoré byrokraciu ešte zhoršujú. My však musíme zaistiť nejaký obrat. Musíme zaistiť, aby členské štáty nemohli to ešte zhoršovať tú byrokraciu, alebo by to zostalo také, aké to je. No a v mestských oblastiach tiež existuje polnohospodárstvo a to je vec, ktorá ešte osobitne komplikovaná. To vec, ktorá existuje a preto treba vytvoriť podmienky, aby polnohospodárstvo v mestských aglomeráciách bola možná rovnako zrovnoprávnenie mužov a žien, práva žien to je téma, ktorú treba zohľadňovať a rešpektovať. No a ženy často v polnohospodárstve vykonávajú len nejaké pomocné služby, nemajú žiadne garancie, Ľudia tým trpia. Hlavne ženy. No a ďalej ešte jedna otázka, ktorá dlho je problematická. Rozdiel medzi sadzbou podpory, rozdiel medzi jednotlivými krajinami môže byť až trojnásobok. No a v Európskej únii je situácia taká, že Konvergencia ako cieľ sa udáva, ale krajiny už 13-15 rokov sú členskými štátmi EÚ a stále nedosiahli priemer. Teraz sa udáva do roku 2027 dosiahnuť nejaký cieľ, ale nemali by sme navrhnúť 80%, ale 100% plná konvergencia do roku 2027. Pretože ak to neurobíme, to nebude mať opačný výsledok a musíme zaistiť, aby rôzni polnohospodári v rôznych krajinách sa nevy, ne, necítili ako polnohospodári prvej alebo druhej triedy. Musí mať pocit, že dokážu a môžu na jednotnom hospodárskom priestore rovnako súťažiť, čo však bohužiaľ tak nie sú aj rozdiely pri výnosoch. Momentálne sa uskutočňujú protesty proti komisii, proti rade, jej politike. 30. novembra sa plánuje ďalšia protestná akcia. No a ja chcem ľudí upozorniť na to, že majú právo v konkurencieschopných podmienkách pracovať a myslím, že tento cieľ v podstate všetci môžeme podporiť a treba to aj zaistiť. My musíme zajistiť, že tento proces konvergentnosti ehm, dospieje dobrému koncu. No a ešte jedna vec, podľa mňa, ešte jednu vec, ktorú podľa mňa komisia nezvládla dobre. A totiž spleť regionov celkovo v Európe. Je to také, že od roku 2016 nie sú dostatočné údaje 1. októbra tohto roka, minimálne u nás doma v Českej republike a v Lotyšsku, boli vytvorené nové regióny, ktoré komisia zatiaľ neuznala. Nie sú k tomu štatistické pravidlá, len pretože sa niečo zmenilo v administratívnom členení krajiny interne, tak treba dlhšie čakať, pokiaľ regióny budú uznané a pokiaľ budú tiecť podpory tak, ako by mali. To nie je správne. Nemôže sa to brzdiť len kvôli tomu, že krajiny sa na novo rozdielia, rozčlenia. Už aj tak existujú tie obrovské rozdiely a ak sa touto otázkou zaoberáte, nebudeme, tak naše ciele budú len takou rozprávkou. No a rozdiely medzi regiónmi, medzi krajinami, veci sa nerealizujú a prostriedky nevyplácajú. No a potom sa môže stať, že v niektorých krajinách tie rozdiely sa ešte prehlbia. No a ešte jedna vec. Chceme, aby bola zaistená nejaká základná úroveň vo všetkých krajinách. Vidíme znižovanie počtu obyvateľov na vidieku, je tam menej zdravotníckej starostlivosti, e, komunálnych služieb, e, vzdelávania. No a v týchto regiónoch sa štát vzdialuje od občanov. Život v nich sa komplikuje. No a tie služby že sa strácajú, ale presťahujú do malých, stredných alebo veľkých miest. A sledujeme koncentráciu, ktorá sa neobmedzuje, a neustále narastá. Je tu práca, dediny sa vyľudňujú a nie sú tam služby, nie sú tam ani tie základné služby, no a často sú to oblasti, v ktorých regióny, ktoré neprinášajú risky, ale je to dôležité, aby sa tam vôbec dalo žiť pre ľudí. O tom ešte niečo k voľčenstvom vo svete. No ja myslím, že je dobré, že takéto komunity, také spojenie sa podporujú, tak aby sa zaistila možnosť existencie aj pri nízkom počte obyvateľov. To však potrebuje nevyhnutné finančné vybavenie a my musíme zaistiť podmienky, aby tam mohli pracovať. To sa nedá vždy len centralizovať. My sa snažíme výberové konania centralizovať, to znie síce dobre, ale často niektoré projekty nemajú uh, podpory. Ale priamo na mieste to ľuďom neprináša to, čo očakávajú a potrebujú ľudia si tešíme, že o tom rozhoduje e, niekto niekde inde, či tie peniaze plynú alebo nie. Takže o peniazoch rozhoduje centrálna vláda a my to môžeme len prijať alebo jednoducho len uznať. Takže, prepáč, že som hovoril tak dlho. Teším sa na pozmejúce návrhy. Ďakujem pekne. A pán Rope, vidím tu pána Budu. Chcel by vystúpiť niekto v jeho mene. No, slovo dostáva pani Garcia Pérez. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja to poviem veľmi stručne, e, pretože spravodajca už veľmi detailne vysvetlil svoje stanovisko. Vo všeobecnosti je pravda, že podporujem väčšinu z toho, o čom hovoril a v prípade niektorých návrhov by som chcela niečo dodať ešte. Najskôr by som chcela povedať, že tento výbor sa mal zaoberať aj rozpočtovým návrhom, ide o rozpočet na spoločnú poľnohospodárskú politiku a o škrty, ktoré komisia navrhla. Parlament už k tomu zaujal stanovisko proti škrtom v tradičných politikách, ako je napríklad regionálna politika, spoločná poľnohospodárska politika. A všetci sa asi zhodneme na tom, že spoločná poľnohospodárska politika je veľmi účinným nástrojom podpory regionálneho rozvoja. To znamená, že by sme sa mali držať tohto nášho postoja, že sme proti akýmkoľvek škrtom. Pôvodný návrh komisie totiž navrhuje škrty asi o 15 v prípade rozvoja vidieka. A to by znamenalo, že množstvo z našich regiónov by sa mohlo ocitnúť v dosť zložitej situácii. Za druhé, s týmto návrhom, ktorý predkladá Európska komisia na zmenu súčasnej politiky a zavedenie strategických plánov. Myslím, že sú tu isté rizika. My už sme sa na komisiu obrátili, pretože by sa mohlo stať, že polnohospodárska politika sa vráti na národnú úroveň. SPP je spoločná politika, mala by to tak aj zostať, pretože je to základ pre riadenie nášho územia. To treba tiež povedať. Ja teraz k tým hlavným témam, čo sa týka cieľov komisie v súvislosti s vypracovávaním strategických plánov. Spravodajca hovoril o ženách a ja by som to tiež chcela zdôrazniť. Je treba tu priamo zapracovať nový cieľ, keď sa hovorí o, príjmu, trhoch, mladých ľuďoch, o životnom prostredí. Všetky tieto ciele sú dobré, ale na rovnakej úrovni by mal byť aj cieľ začlenenia žien do spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ženy vždy boli zásadným prvkom územia rozvoja vidieka. My potrebujeme viac zviditeľniť prácu žien na vidieku. No a preto je zásadné zapracovať do reformy z SPP aj konkrétne nástroje. Myslím, že tiež by sme mali nejakým spôsobom zapracovať otázku týkajúcu sa zachovania obyvateľstva v tom, ako využiť nástroje, krem iného aj SZP, na to, aby sme bojovali proti odlivu obyvateľov z vidieka. Musíme si uvedomiť, že tieto strategické plány potrebujú konkrétne opatrenia proti odchodu ľudí z vidieka. Treba nájsť opatrenie, ktorá zatraktívnia vidiek, tak aby aj na vidieku sa mohli rozvíjať rôzne činnosti, vrátanie práce, tak aby mladí a ženy sa mohli v budúcnosti rozvíjať na, za všeobecne na vidieku. To je dôležitá otázka veľmi. A potom ešte dva konkrétne prvky. Ja úplne chápem, čo hovoril spravodajca o tých externých, externej konvergencii. Ten cieľ je dôležitý, avšak realizovať to v rámci tohto makrofinančného obdobia bolo asi zložité. Máme menej peňazí, o tom sa neustále hovorí, menej peňazí na SPP ak by sme teraz začali realizovať externú konvergenciu v rámci krátkeho obdobia, tak by to znamenalo ekonomické zmeny. A mohlo by to znamenať, že súčasní príjemcovia SZP, ich podpora by sa mohla drasticky znížiť. Ja súhlasím s cieľom externej konvergencie, ale musíme sa zamyslieť nad tým, ako to čo najlepšie spracovať. Ale s tým cieľom ako takým súhlasím. A na záver ešte jedna otázka, ktorá je tiež veľmi konkrétna, ale v regionálnom priestore je významná, to je definícia trvalých pastvín eh, v texte omnibusu, ktorý bol schválený asi pred rokom, tam bola nová definícia toho, čo sú to tie trvalé pasienky, pastviny, pretože rozvoj poľnohospodárskej činnosti a chovu dobytka v niektorých oblastiach bol predmetom dohody medzi komisiou a členskými štátmi. Bolo to dosť eh, zvláštne, teraz tu vznikla nová reforma, tá definícia zase mizne. Ja myslím, že by bolo dôležité túto definíciu do reformy vrátiť, pretože sme ju schválili v nariadení Omnibusa. Tam bola tá definícia trvalých pastvín a myslím, že by sa to malo vrátiť eh, v prostredí v niektorých miestach. Je to pomerne dôležitá vec. Na záver chcem poďakovať spravodajcovi. a Som samozrejme k dispozícii pre diskusie nad pozmejúcimi návrhmi a treba, aby ten text zohľadnil skutočne rôzne postoje. Ďakujem pekne. Z EKR tu už nie je nikto ďalší. Dovolte aj mne predstaviť pozíciu tieňového spravodajcu v mene skupiny ALDE, pá, pani Katajnen, ktorá bohužiaľ dnes nemohla prísť a požiadala mňa, aby som prečítala jej stanovisko. Takže pani Katajnen by chcela poďakovať spravodajcovi za množstvo dobrých návrhov o spoločnej poľnohospodárskej politike a spoločných strategických návrhov. Dôležité je e, zaručiť úroveň flexibility pre členské štáty, aby naplánovali E, plány v rámci SPP, e, keďže medzi členskými štátmi sú veľké rozdiely. Je potrebné, aby členské štáty mali možnosť špecializovať sa na ich SPP+. Potrebujeme odvahu posilniť SPP a zvýšiť subsidiaritu. Pár presných bodov k tomu, ako by sa dali zlepšiť návrhy komisie rozvoj vidieka, ktoré sú relevantné z hľadiska výboru regi. Dôležité je podporiť e, nie len plánovacie fázy, tak ako teraz navrhuje komisia, ale e, tiež rozvoj vznikania malých a stredných podnikov, ktoré už vo vidieckých oblastiach fungujú. Okrem e, toho je dôležité podporiť celú škálu e, vidieckého podnikania. Treba zaviesť bioekonomiku, obehové hospodárstvo, e, agroturistiku a iné. Rozsah pôsobnosti článku 60 je príliš úzky v tomto zmysle uznáva, že rozvoj vidieka je spojený s plnohospodárstvom a lesníctvom, čo je dôležité, ale prístup musí byť e, širší. Súčasný návrh by e, vylúčil e, množstvo podnikateľských možností. To má vplyv na vytváranie pracovných miest a takisto aj na nepolnohospodárske činnosti, ktoré by mali byť uznané. Pani Katajnen eh, mala tiež, to bolo teda stanovisko pani Katajnen, nevidím tu pani Damato a teraz dávam slovo ostatným poslancom, ktorí eh, vyjadrili eh, túžbu vyjadriť sa. Pán Polček, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Som presvedčení, že spoločná polnospodárska politika by sa mala naozaj zmodernizovať tak, aby riešila výzvy vyplývajúce z klimatických zmien. Tak, aby e, sa vysporiadala so zdrojmi, obehovým hospodárstvom a tak ďalej. Súhlasím s tým, aby zabezpečenie e, primeranej výšky podpory ostalo aj do budúcnosti kľúčovým prvkom spoločnej hospodárskej politiky, pretože je to dôležité aj pre životaschopnosť vidieckých oblastí. Prihováram sa však za to, aby táto finančná podpora bola lepšie cielená a bola e, zameraná predovšetkým na malé a stredné e, podniky, na rozdiel od veľkých e, podnikov, ktoré sú zvýhodnené na trhu. Práve malé a stredné podniky sú v nevýhode a v konkurenčnom boji často ťahajú za kratší koniec. A sú to práve menšie polnospodárske podniky, ktoré poskytujú väčšiu istotu, ktoré sa e, správajú e, lepšie e, k prírodným zdrojom, k pôde a celkovo životnému prostredie. A keď výšky platie pre malých a stredných polnospodárov ostanú rovnaké, tak tie nožnice sa budú určite otvárať a ďalej sa posledne postavenie veľkých hráčov na tomto trhu a postavenie malých hráčov sa bude oslabovať. To je moja prvá poznámka. E, chcel by som súhlasiť aj s pánom spravodajcom v tom, že rozpočtové prostriedky vyhradené pre Európsky plnotvársky fond pre rozvoj vidieka by sa nemali znižovať, ale podľa mňa by sa mali dokonca zvýšiť. Takisto by sa mal zvýšiť podiel Európskeho polnospodárskeho fondu na iniciatíve LEADER. Takisto plne podporujem zachovanie úzkých väzieb medzi eh, polnospodárským fondom a politikou súdržnosti. Cieľom tohto prepojenia je uľahčovať integrované prístupy vo vidieckých oblastiach a zjednodušovať postupy pre príjemcov, eh, tak aby eh, miestne komunity mohli čerpať z rôznych zdrojov únie, optimalizovať svoje zdroje e, financovania a investovať do týchto e, vidieckých oblastí. E, súhlasím s financovaním z Európskeho záručného fondu a Fondu pre rozvoj vidieka, ktoré boli pánom spredajcom zadefinované ako získavanie nových a mladých polnospodárov a uľahčovanie e, fungovania e, vo vidieckých oblastiach. Podľa mňa by to malo byť trošku širšie do špecifických cieľov okrem mladých a nových polnospodárcov eh, by mali byť zahrnutí aj drobní polnospodári, teda malé a stredné podniky a takisto si myslím, že treba venovať väčšiu pozornosť dodržiavaniu všetkých pravidel súvisiacich s vyplácaním polnospodárských fondov. Dotácie určené pre malé a stredné podniky predsa nemôžu končiť vo vreckách veľkých podnikov, ktoré si pomáhajú rôznymi fintami, ako sú e, falošné prehlásenia, že daný podnik je malý a stredný podnik. Po kontrolách sa zistuje, že sú tu takéto nezrovnalosti. E, treba tieto veci veľmi dôsledne sledovať. E, teším sa na ďalšie rokovanie o tomto návrhu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Bogovič, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Spolnohospodárska politika e, má svoje ciele zapísané v zmluve, ako chrániť polnohospodárstvo v Európe, ako zistiť pomoc pre polnohospodárov, zaistiť podnikateľské oblasti, no a no, podmienky sú spojené so životným e, prostredím, no a Potrebujeme podporiť rozvoj poľnohospodárstva. Na druhej strane samozrejme existujú nové výzvy, ktoré súvisia s odlivom obyvateľstva z vidieka, e, z tých e, chudobných častí Európy do tých bohatších. E, starnutie poľnohospodárov, o ktorom hovoril už aj spravodajca, konvergencia na takých dvoch úrovniach. Poprvé rozdiely medzi jednotlivými štátmi, ktoré treba zmenšovať a na druhej strane koncentrácia služieb veľkých podnikov, investorov v časti Európy. No a musíme nastaviť flexibilitu a subsidiaritu polnohospodárskej politiky. No a to, o to sa snaží komisár Hogan vo svojich návrhoch záväz pre budúcu poľnohospodárskú politiku, strategický návrh, o ktorom teraz hovoríme, správne opatrenie, ktoré nejakým spôsobom e, robí paralelu s partnerskou dohodou, ktorá bola doteraz e, spojená s koheznou politikou. To je v poľnohospodárskej politike nové. Je to nový ten princíp a zásada tá dohoda, že v podstate všetko, čo je zapísané v dohodách Európskej únie, sa prenáša do tohto strategického návrhu, a kde sa prvýkrát združuje nejaký návrh pre rozvoj vidieka veľký problém v tejto oblasti a tým sa zaoberajú v našom výbore, že rôzne oblasti, oblasti spoločne polnohospodárskej politiky, ktoré sa týkajú koheznej politiky, že tieto sú, sa zmenšujú. No a ja myslím, že musím podporiť tiež stanovisko parlamentu, aby to znižovanie škrty sa neuskutočnili a že potrebujeme zvýšiť rozpočet, ktorý je v časti plánovaný v Európskej únii. No a čo sa týka veľkých zmien, tak podľa mňa veľká zmena je, že strategických dokumentoch čoraz viac o zodpovednosti nesú členské e, štáty, že nebude, e, nebudú sa môcť e, vyhovárať, že to bolo dohodnuté v Bruseli, my to musíme len vykonávať. To podľa mňa rozba, pretože vieme, že Európa je veľmi rôznorodá. V niektorých členských štátach sa bojím, že ten dialog, ktorý je potrebný za dosiahnutie strategického cieľa, bude náročnejší a ešte bude, alebo je tu riziko, že jednotlivé členské štáty začnú viac sa zaostávať a to um, že nám predložíte uh, prechodné obdobie. Ja uh, súhlasím s návrhom podporu, podpory mladých polnohospodárov, rodinných eh, podnikov. A nesmieme zabúdať eh, ani na tých, ktorí predávajú eh, svoje farmy alebo polnohospodárske družstva mladým. Sa snažia zabezpečiť do dôchodku. A myslím, že toto je vec, na ktorú trochu zabúdame a treba ju skombinovať s ostatnými opatreniami. No, veľmi dôležité podporiť konkurencieschopnosť, digitalizáciu eh, v súvislosti s programom Líber, eh, Líder s regionálnym eh, fondom ja sám a sa snažím nejak podporovať to, o čom hovoril tiež spravodajca ak chceme zaistiť budúcnosť vidieku, tak nie je možné, aby tam žili len polnohospodári. Musíme mať živý vidiek, a to, a to treba spojiť všetky politiky pre školstvo, zdravotníctvo. Potrebujeme taký holistický e, prístup, aby sa vidiek rozvíjal e, všetkými smermi. No a ja myslím, že aj tu môžeme zabezpečiť e, účasť. Ja myslím, že je kontraproduktívne, ak budeme vytvárať nejaké rivality medzi výborom pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka, vidieka. My máme spoločnú prácu, ako podporiť vidiek, polnohospodárstvo a ja dúfam, že príde tá agenda pre vidiek a že sa nám podarí spojiť všetky opatrenia, ktoré sú dôležité pre rozvoj vidieka od lokálnej po európsku úroveň. A ten strategický plán je kľúčový dokument a veľmi potrebný na to, aby sme všetko dobre zre, zrealizovali. Jednotlivé krajiny budú potrebovať čas na to, aby sa prispôsobili a aby mohli prijať väčšiu zodpovednosť za rozvoj vidieka. Ďakujem pekne. Speaker, Teraz pán Van Nistelrooy. Ďakujem pekne. Treba tu urobiť veľa práce. Keď sa pozriem na počet e, pozmejúcich návrhov, musím povedať, že kolegovia k tomu e, pristupovali veľmi dôkladne. Mám niekoľko prípomienok. Pokiaľ ide o regionálnu politiku, e, pracovali sme na smart špecializácii a snažili sme sa uh, Eh, pretlačiť túto myšlienku. Členské štáty by sa naozaj mali snažiť urobiť to, čo je v ich silách, pokiaľ ide o primeranú špecializáciu, eh, tak aby mohli poskytnúť eh, správne zručnosti. Takže samozrejme musíme sa pozrieť na to, čo je vhodné pre e, každý región, ale hovorili sme o výrobe, ale mali by sme zároveň hovoriť aj o spracovaní tejto výroby. To tam chýba. Musíte sa pozrieť na to, čo pohltí trh. Často je to e, pridaná hodnota, ktorú poskytuje spracovanie a čo nám pomáha a čo sa dá predať v obchode. Takže Polnohospodárske výrobky by sa nemali považovať iba za jedlo, ale treba sa pozrieť aj na trvalo udržateľné obehové hospodárstvo e, môžete e, vyrábať, e, teda pestovať zemiaké iné výrobky a môžete ich pestovať za dobrých podmienok, tak ako aj iné výrobky. nie je to iba otázka toho, že staršie e, členské štáty majú technologickú výhodu pred e, ostatnými štátmi. Iba rozmýšľam nad tým, e, čo by bolo možné pre iné členské štáty ako Polsko a iné krajiny, kde ľudia odchádzajú. Treba sa teda pozrieť na tú smart špecializáciu. My tu hovoríme o akomsi ekosystéme ktorý je príťažlivý pre podniky, ktoré sa budú špecializovať a tam sa presunúť. A e, možno aj polnospodárske družstva by mohli začať uvažovať takýmto spôsobom. Nemuseli by sme teda rozmýšľať nad priemyslom, e, ale aj polnospodárske družstva by mohli urobiť niečo v tomto smere. A potom e, polno Eh, priemyselné oblasti. Máme napríklad Polsko, eh, odkiaľ časť obyvateľstva odišla teda z niektorých oblastí a tu musíme rozmýšľať nad eh, novými odvetviami ekonomiky. Hovorili sme o nových technológiách, o novej konektivite, ktorá musí byť k dispozícii pre tieto regióny. Tie regióny, ktoré by možno mohli konať e, sami o sebe, ale možno by sa tieto e, technológie mohli využiť na to, aby ľudia prestali odchádzať e, z týchto vidieckých oblastí. ďakujem len pekne. A teraz dám slovo predstaviteľa Európskej komisie, pánovi Milošovi, Nech sa páči, máte slovo. ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pán spravodajca, poslanci výboru, budem reagovať, lebo takmer každý spomínal rozpočet, tak začne tým, že zareagujem na rozpočet. Áno, súhlasíme s tým, že E, vidiek, rozvoj vidiek môže byť úspešný, keď bude mať dostatok finančných prostriedkov. Ale musíme vedieť, že e, pracujeme v prostredí, e, ktoré nemá veľa finančných prostriedkov. Okrem toho je to ešte ovplyvnené Brexitom. A okrem toho v rámci viacročného finančného rámca musíme zahrnúť aj iné oblasti, ako napríklad bezpečnosť, preto tu máme obmedzenia. Musíme zachovať dostatočnú úroveň podpory vidieckých oblastí a komisia vie, že nechceme znižovať túto podporu, ale snažíme sa vyvážiť jednotlivé potreby. Starostlivé programovanie Eh, je dôležité, treba hľadať synergie. Dúfame, že pomôžu národné nástroje. Chcel by som spomenúť, že máme tiež možnosť transferov medzi piliermi, takže okrem eh, normálneho transferu máme možnosť 15%, čo znamená, že v budúcnosti eh, tu bude možnosť ďalších 15% pre e, klímu a životné prostredie bez národného spolufinancovania. Po tom prvom e, pilieri máme ešte možnosť povinnej ekoschémy a je to také opatrenie ako rozvoj vidieka. A aby som reagoval na ďalšie e, pripomienky, začnem lídrom Niekto tvrdil, že líder e, bol znížený 2,5 razy. Neviem, odkiaľ to prišlo v budúcnosti. Zachováme povinnosť 5 pre líder a myslíme si, že to vychádza zo skúsenosti. Vieme, že niektoré členské štáty zachádzajú ešte ďalej, majú 10 a dokonca máme členské štáty, kde viac ako 30 pre regionálny program a ponechávame túto možnosť a je to ešte menej, bude to ešte menej byrokratické v budúcnosti. Bude e, sa to robiť e, v rámci opatrení pre spoluprácu a nebude to také preskriptívne, dokonca to bude viac možností pre miestne komunity. E, ďalšia pripomienka sa týkala mladých farmárov. Toto je priorita pre komisiu, teda mladí farmári, aspoň 2 alokácií do prvého piliera e, by malo ísť mladým farmárom. Ja tu vidím návrh, aby e, tá veková hranica sa posunula nad 40 rokov. Podľa nás to nie je veľmi dobrý nápad, pretože potom bude pomoc menej zacielená. Máme s tým skúsenosti a myslíme si, že je primerané a, a dostatočné podporovať mladých farmárov do 40 rokov. E, samozrejme, môžeme sa vždy hádať o tom, kedy človek predstaví mladý, ale podľa na 40 rokov je dostatočná hranica. Potom tu bol návrh, aby sa um, podpora pre klimatické zmeny zvýšila na 30 v SPP sa počíta s rozpočtom na klimatické zmeny vo výške 40 takže je to dokonca viac, nie je to 30 až 40 A pokiaľ ide o farmárov, nie sú tam nejaké Eh, obmedzenia, ak zodpovedajú kritériám pre financovanie, eh, tak tam nie je eh, obmedzenie pre to, či ste v mestskej alebo vidieckej oblasti. A potom pokiaľ ide o konvergenciu, boli tu dva rozdielne názory. A počuli sme prvé stanovisko pána Robeho, ktorý hovoril, že tú konvergenciu by sme mali dosiahnuť do konca programovacieho obdobia a a pani Garcia Pérez e, reagovala tak, že bola, že to nie je úplne tak. Rovnako je to aj v rade. Niektoré členské štáty si myslia, že e, treba viac, iní, že menej, ale to stanovisko je vyvážené. E, hovoríme o 3,9 priamých platieb. Farmári členských štátoch pod 3,9%, čo je priemer v EÚ, môžu ťažiť z iných konvergencií a ísť až na 4%, takže sú tu takéto e, veci. Ehm, takisto chápeme, že treba zosúľadiť spoločnú hospodárskú politiku e, s koheznou politikou potom pokiaľ ide o sociálne aspekty, traja alebo štyria rečníci spomínali e, sociálne aspekty a chcel by som povedať, že e, v článku 6 máme tri sociálne ciele a Domnievame sa, že tieto sociálne ciele stačia na to, aby sme E, splnili všetky tie úlohy, ktoré nás tu čakajú vrátanie žien, vrátanie sociálnych služieb. A nepotrebujeme e, pridávať ďalšie ciele. Čo je dôležité je, čo bude na programe, čo bude naplánované členskými štátmi. E, sme celkom otvorení voči tomu. Nemali by sme to preháňať s cieľmi, Chcel by som e, zopakovať, že dôležité bude, čo naplánujú členské štáty vo svojich e, programoch. A je tu viac praktických obmedzení. Aby som išiel ešte ďalej, e, pokiaľ ide o tie trvalé pastviny, tak by som chcel povedať, že nepôjdeme dozadu. To, čo vieme teraz, budeme robiť v budúcnosti. Ale Eh, chceli by sme mať v nariadeniach eh, všeobecnejšie definície. A potom pokiaľ ide o článok 69, eh, vidiecké podniky a nepolnospodárske vidiecké podniky, chápem, o čo vám ide, ale tu máme dve politiky. Máme tu koheznú politiku a regionálnu politiku na jednej strane a na druhej strane polnospodárskú politiku. Takže si myslíme, že by tu mohlo byť jasné vymedzenie jasná hranica medzi týmito politikami. Potom by som chcel spomenúť, lebo tu bolo viac vystúpení, že e, poprvý raz po mnohých rokoch sa bioekonomika dostala do cieľov SPP. Je to poprvý raz a sme celkom otvorení. Tu sme hovorili o, o obehovom hospodárstve, o špe- smart špecializácie a tak ďalej. Takže to e, môžeme zahrnúť nielen do SPP, e, máme tam možnosti, ale e, tie sumy, ktoré sa predpokladajú v horizonte do roku 2020, v horizonte pre Európu, tak tam máme dvojnásobok a tam sa tiež predpokladajú isté možnosti v tejto oblasti. Myslím, že som sa dotkol všetkého, ale možno aj nie. Ale toto sú moje hlavné pripomienky. Na záver by som chcel povedať, že s novým modelom založeným na plnení, alebo ešte jedna vec, a to je veľmi dôležité. Pani Garcia Pérez hovorila o signalizácii. Toto je naozaj veľká téma. Viackrát sme na to odpovedali. My chceme eh, udržať eh, túto politiku na úrovni EÚ, na úrovni Bruselu, pretože my definujeme ciele, my definujeme ukazovatele, na základe ktorých budeme sledovať plnenie cieľov a my definujeme intervencie. A je tu eh, viacero oblastí na subsidiaritu, pokiaľ ide o, o implementáciu, ale v tejto oblasti eh, si chceme udržať eh, vedúcu úlohu. Eh, áno, pokiaľ ide o flexibilitu, teraz je to na členských štátoch. Samozrejme, komisia nebude proti tomu, ak nájdeme vyšší rozpočet na tieto ciele. Ďakujem. Ďakujem. Moje návrhy, ktoré sa týkajú pozmenujúcich e, návrhov, e, tak e, lehota 29. november 12 hodín. Pán Rope, chceli by ste to uzavrieť, ale poprosím vás veľmi stručne. Áno. Ehm, nepôjdem uh, hlboko a obšírne. Som naopak veľmi rád, že sme mali takúto obšírnu diskusiu. Ehm, niektoré námety, poznámky sa e, prekrývali, niektoré išli proti sebe. Chcem sa poďakovať aj komisii. Myslím si, že je možné hľadať kompromisy aj v oveľa ťažších otázkach. Pokiaľ ide o strategické plány ako také, áno, je tu riziko, že skončíme s 27 rôznymi polnospodárskymi politikami a preto potrebujeme nejaké záruky, aby sme tomu predišli. Avšak, ak členské štáty začnú predkladať vlastné plány, bude to znamenať, že Mm, teda úroveň rozvoja medzi jednotlivými členskými štátmi sa začne ešte viacej odlišovať. A pokiaľ ide o konvergenciu, tu sme v štádiu, keď naozaj potrebujeme zvýšiť úsilie konvergenciu. tak toto ide už 20 rokov. Stále sa usilujeme o dosiahnutie nejakého priemeru. Nehovorím, že máme brať jednej krajine a dávať to inej krajine, ale sú možnosti, ako hľadať ďalšie financovanie. Ozvlášť sa mi páčili návrhy, ktoré sa týkajú um, oživenia vidieckých oblastí. To sú opatrenia, ktoré určite podporujeme. Určite je možné prísť aj s niečím úplne novým. Môžeme hovoriť o obchode, o výrobe, ale mali by sme sa zamerať na miestnu výrobu, ako využívať miestne suroviny, ako využívať e, lesníctvo, ako vytvárať podmienky na to, aby ľudia nakupovali miestne za rovnaké ceny alebo dokonca za nižšie ceny, a aby nakupovali výrobky vyššej kvality. A takisto, aby ako podporiť e, obchody, aby si vyberali e, model krátkeho reťazca, aby nakupovali miestne. Možno uh, by sme mohli podporiť niektoré skupiny obyvateľov. A tým, myslím, by sme mohli podporiť dopyt vo vidieckých oblastiach. Mm namiesto spoliehania sa len na e, polnohospodárstvo, mali by sme podporiť spoločné úsilie. Možno prostredníctvom politiky súdržnosti by sme mali väčšmi podporiť e, podnikanie aby podniky a podnikateľa prichádzali do vidieckých oblastí. Ďakujem vám za všetky návrhy a verím, že sa nám podarí na základe toho pripraviť ešte lepší dokument. Ďakujem. Takže lehota je 29. november, je to štvrtok do poludňa. Teraz e, sa pozrieme na polsporský sektor. Ehm, mm, máme tu návrh stanoviska. Ide o financovanie, riadenie, monitorovanie spoločnej polnohospodárskej politiky. Toto je e, ďalší Eh, spis, kde je zodpovedný výbor Agri a my sme pripravovali eh, stanovisko pán Bogovič. Ďakujem pekne za slovo. No a tak ako už v predchádzajúcom bode eh, o strategickom programe mm, spomenuli, tak návrh poľnohospodárskej reformy, ktorý predložila Európska komisia, takou malou revolúciou, inými slovami, predkladajú veľmi zásadné reformy a ide o jednu z najväčších reforiem SPP od jej vzniku s cieľom, tak ako už bolo povedané, aby sa modernizovala, tak aby skúsila reagovať na výzvy dnešnej doby. Najväčšou zmenou, ktorú prináša, je to, že táto oblasť to vnímanie, že všetko sa predpisuje v Bruseli, sa zmení na dosahovanie výsledkov. No a rozdelí sa zodpovednosť. Ďalej je tu veľmi silná, silný ekologický komponent, s e, ktorou členské štáty na druhej strane dostanú mm, väčšiu mieru subsidiarity a ľahšie podľa tohto princípu tiež flexibility e, budú môcť reagovať na, reagovať na veľké e, rozdiely, ktoré existujú medzi regiónmi vnútri Európskej únie. No a no, ja mysl, tento, túto koncepciu podporujem a myslím, e, že sú tu vyjadrené dobré názory. No a hlavne teda to, že členské štáty prevezmú väčšiu mieru zodpovednosti. Európska komisia tak ako už bolo povedané, e, zmenila ciele, no a tu vznikajú problémy, že čo z toho, čo sa zmení, už je zapísané v dokumentoch, ktoré, sme, e, ktoré boli predložené a čo nie. A ja, alebo zmenšenie, znižovanie e, administratívneho bremena je zásadný cieľ, ktorý priniesie nový model. Vidíme, že ehm, prvý, druhý lier sa už eh, zlúčili v rámci tej strategickej dohode A na národnom, na národnej úrovni sa dohodne, čo sa bude realizovať, akým smerom sa pôjde. No a myslím, že tu vzniká veľká dilema, či, táto, či toto nastavenie e, členské štáty je viditeľné z toho dokumentu, alebo e, bude musieť budú členské štáty musieť znažiť väčšiu administratívnu záťaž ako v minulosti. No a Zmeny sú vítané e, na jednotlivých farmách, e, že sa zníži číslo kontrol a že to, čo teraz robili, e, robili národní kontrolóri, európsky kontrolóri, ten systém sa zmení, nebude to, to vyžadovať toľko ľudí, zmenia sa ciele, no a lepšie sa budú vynakladať náklady a na to upozornil už aj dvor auditorov. No a podľa strategického dokumentu tie, tie administratíva financívaní a riadení, dôležitá je ešte vláda o riadení trhov. No a všetky tieto e, všetky tieto mm, úpravy sa týkajú všetkých bodov, o ktorých sa hovorilo, schopnosť, inovatívnosť, nové možnosti na farmách, o tom sa hovorilo v omnibusu, konvergencia medzi členskými štátmi a tiež otázka, ako dosiahnuť nejakú konvergenciu aj v rámci krajín medzi veľkými a malými farmami. Myslím, že treba zladiť ciele, E, ktoré komisia predložila, tak aby sa podarilo to, že dokážeme reagovať e, na potreby tisícov podnikov a fariem a že dáme k dispozícii dosť, e, dosť prostriedkov či budú mať členské štáty eh, flexibilitu, ten capping, eh, eh, je potrebné ešte veľa diskusí na to, aby sme našli všetky odpovede. Tak, ako sa hovorilo o výbore pre polnohospodárstvo, hovorilo sa ako tie prostriedky, ktoré sú naplánované pre polnohospodárstvo, pre rozvoj vidieku, dať tým, ktorí hrajú aktívnu úlohu pri rozvoju, rozvoju E, vidieka, to znamená teda, aby to dostali e, polnohospodári. E, na to zatiaľ všetky teraz úpravy nereagujú. Ja myslím, že sa týka koheznej, regionálnej a polnohospodárskej politiky, tak všetky politiky spoločne reagujú na teritoriálnu teritoriálny komponent a problém migrácie v rámci Európskej únie a myslím, že tieto sú zatiaľ nie sú dostatočne zohľadené vo viacročnom finančnom rámci. No a ja sa bojím, že bude ťažké dosiahnuť eh, všetky ciele eh, kohezie. Eh, a pritom myslím, že kohezia v rámci celej Európy, ktorú dosiahneme pomocou týchto dvoch politik, je dôležitá. Ehm, bude ťažké dosahovať všetky priority v rámci Erasmus a ostatných ehm, programoch a oblastiach. Ehm, je tu únik obyvateľstva z vidieka do miest, z chudobnejších častí Európy do tých bohatších. Ak to nezastavíme, tak budeme mať veľké problémy a to musíme riešiť polnohospodárskou politikou, ako je regionálnou a koheznou politikou ja v dokumente podporujem subsidiaritu, e, podporujem e, z toho, že členské štáty prevezmú väčšiu mieru e, zodpovednosti a nebudú sa môcť vyhovárať, že všetko je dohodnuté len v Bruseli, všetky zlé veci, zo všetkého zlého budú obviňovať len Brusel. Ja myslím, že je dôležitá kreativita a zodpovednosť krajín. Už máme skúsenosti z kohezné politiky, vlastne to funguje. No a už som hovoril o paralele s partnerskou z dohodnou partnerstve a príjmaní strategického dokumentu celý mechanizmus eh, um, bol zavedený do účtovný systém a treba dávať ale pozor, aby eh, vyšlo na zbytočné meškanie alebo spomalovanie eh, investícií a rozvoji, aby sme podporili skutočne, e, skutočný rozvoj všetkých oblastí. A za to na to navrhujem prechodné obdobie. Ja tiež e, vítam, že tu zostane taká dvojitá štruktúra ako základná architektúra, e, s ktorou, s pomocou ktorej sa bude realizovať SPP v členských štátov a že sa nebude meniť, pretože tento systém súčasne veľmi dobre funguje. Čo sa týka ukazovateľov, indikátorov, tak vidím ešte množstvo otvorených e, otázok. No a to hovorím o druhom časti a vyjadrujem to aj v pozmeňovacích návrhov. No a čo sa týka väčšej úlohy parlamentu, myslím, že Ehm, navrhujem, aby množstvo vecí, ktoré sa navrhuje, aby sa realizovalo pomocou delegovaných aktov, ktoré by sme mali dať eh, do všetkých eh, právnych úprav, tak aby parlament zohrával eh, väčšiu úlohu v rámci tejto politiky. No a myslím, že tu parlament zohráva kľúčovú úlohu musí tu realizovať svoju zodpovednosť tak, aby polnohospodárska politika nebola len národná a preto to treba napísať aj do príslušných dokumentov. Ja navrhám, navrhujem tak, aby komisia pri realizácii polnohospodárských, eh, realizácii polnohospodárskej politiky spolupracovalo úzko eh, s parlamentom a eh, radila sa o všetkých zmenách, také ako robila minulý rok v Omnibuse. No a ja dúfam, že politika bude realizovaná v roku 2021. Ja poznám tie podmienky a navrhujem dvoročné prechodné obdobie, pretože to, čo bude prijaté v Bruseli, bude musieť byť pretavené do strategických plánov eh, v jednotlivých eh, členských krajinách. Bude potrebné postaviť IT systémy. Eh, je teoreticky nemožné, aby sa začalo okamžite to realizovať. Bude treba minimálne dva roky prechodného obdobia. No a tak aby sme správu že až na 15. apríla, pretože je potrebný ešte čas na prípravu našej správy. No ja si želám, aby sme ehm, tragič, eh, tragické eh, úmrtia, ktoré sa eh, dejú na ktoré sa vyskytujú na farmách, aby boli zapísané dokumentov. No a treba rešpektovať a zohľadniť, keď sa farmy ocitnú v takýchto ťažkých eh, situáciách. Ja nevidím potrebu ďalej, aby 7 miliónov eh, spravilo rovnako ako tých 100 tisíc eh, príjemcov pre prostriedky z e, kohéznych e, fondov. No a treba príjmať e, dobré úpravy a myslím, že je potrebné, aby tí príjemcovia, ktorí dostávajú pár 100 eur, aby sme ich zaťažovali s prílišnou administratívnou záťažou. Musíme to orientovať hlavne na užívateľov. Toľko na úvod a teším sa na pozmejúce návrhy. Ďakujem pekne. Thank you very much. It was a bro- Ďakujem. Toto bolo naozaj vyčerpávajúce vysvetlenie. Teraz chcem dať slovo pani Garcia Pérez, eh, tieňovej spravodajkyne. Poprosím stručne, eh, pokiaľ ide o tento spis. Nebojte sa, bude to stručné, veľmi stručné. Mám dve témy, ktoré chcem spomenúť, pokiaľ ide o toto nariadenie. V prvom rade myslím si, že je potrebné, aby sme mali kompenzačný mechanizmus, pokiaľ ide o vrátky platieb a to je veľmi jednoduché. Napríklad, ak máte polnohospodára, ktorý dostal viac alebo menej, tak následujúci rok by mala byť kompenzácia buď viac alebo menej, pokiaľ ide o korešpondujúcu platbu. Nemali by sme čakať niekoľko rokov, kým e, dôjde k tejto korekcii. Myslím si, že je to jednoduché. A takýto mechanizmus kompenzácie by sme mali naozaj zaviesť reforma, o ktorej teraz hovoríme a tieto strategické plány Eh, môže sa stať, že v niektorých krajinách je viac než len jeden certifikačný orgán a my by sme eh, mali uznať, eh, že by tu mal byť jeden koordinačný orgán, ktorý bude koordinovať prácu ostatných. Teda aj keď je tu viacero certifikačných, mal by tu byť jeden koordinačný, pod ktorý bude spadať tento zvyšok. Ďakujem. Pán Rope, ďalší tieňový správodajca, tiež poprosím stručne, pretože e, budeme hovoriť o poľnohospodárskej politike aj ďalej, ale prosím vás vo vašom vystúpení stručne. Ďakujem. Pani predsednička, súhlasím. Ďakujem kolegom za stanoviská. Mnohé veci sa mi pozdávajú a keby som mal ďalšie návrhy, určite by som ich predložil a keď budem mať, predložím. Tak to bolo naozaj stručné, ďakujem. Ešte niekto sa chce vyjadriť s kolegou e, Regi? Nie, tak teraz e, môžem dať slovo pani e, Boršman e, z Európskej komisie, aby mohla zareagovať. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Veľmi zaujímavé e, počúvať túto debatu. Som tu aj vlastne prvýkrát, takže ďakujem. Pokiaľ ide o toto horizontálne nariadenie, obmedzím sa len na niektoré pripomienky, ktoré tu predniesol spravodajca aj pani Garcia Pérez. Eh, najskôr chcem hovoriť o tých prechodných opatreniach. Eh, poznamenali ste, že eh, je to príliš skoro, keď sa bavíme roku 2021, ale komisia mala vždy prechodné opatrenia a vždy o nich vopred diskutovala s členskými štátmi, takže Eh, chcem vás ubezpečiť, ubezpečiť že toto bude prípad aj eh, do budúcnosti. Pokiaľ ide o priame platby, tie sa uskutočňujú zvyčajne rok po roku a neočakávame nejaké omeškania priamých platie. Pokiaľ ide o eh, rozvoj vidieka, je dôležité, mať pripravené financie, pretože niektoré členské štáty už vyčerpajú svoje financie, pretože tu nie je e, také oneskorenie ako e, v iných e, štrukturálnych fondoch, takže tu chceme naozaj zabezpečiť, aby členské štáty mali k dispozícii financie a toto chceme zohľadniť aj v týchto prechodných opatreniach. Potom správodajca tiež spomenul, že by sme mali mať podrobnejšie rozpracované delegované akty a komisia vie, že rada chce vykonávacie akty, parlament chce mať delegované akty, komisia sa to usiluje šetriť tak, že chce obmedziť e, e, tie delegované asi na polovicu e, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, takže aby sme sa dostali niekde na stred medzi stanoviskom rády a parlamentu, ale určite sa to bude ešte diskutovať. Potom e, spravodajca tiež povedal, že členské štáty budú potrebovať nové IT systémy. A tu musím povedať, že e, chceme stavať na tom, čo už existuje v členských štátoch. Chceme pokračovať e, s tými riadiacimi orgánmi, s mm, tým, čo už majú platobné agentúry, aby mohli predkladať správy. My sa naozaj usilujeme nadviazať a stavať na tom, čo už existuje. To isté sa týka aj kontrol. My sme naozaj navrhli, že členské štáty musia mať monitorovací systém, aby mohli využívať technológie ale, členská, e, ale komisia nepredpisuje, koľko e, kontrol na mieste musia mať členské štáty, pretože tu e, sa chceme zamerať skôr na výsledky. E, a nakoniec, pokiaľ ide o 15. február, e, dôvod, prečo sme navrhli 15. február, je, že je to jednoducho vo finančnom nariadení. Takže aby komisia dostala súhlas od parlamentu a e, rady, komisia musí pripraviť vlastnú správu na jar e, daného roka a preto potrebuje e, vklad a vstup od členských štátov do 15. februára a takto to je aj v novom nariadení, ktoré vstúpilo do platnosti 2. augusta tohto roku. Teda potrebujeme mať vstupy, od členských štátov, nie len pokiaľ ide o účty, ale aj o oprávnenosť e, výdavkov. Teda potrebujeme mať tieto údaje do 15. februára. Viem, chápem to, e, že pre niektoré členské štáty, ako hovoria, to je zložité, ale zároveň Zároveň vieme, že finančný rok sa končí 15. októbra, takže neznamená to, že sa končí 31. decembra, 15. februára treba mať už správu. Takže e, nemalo by to predstavovať veľké problémy. Pokiaľ ide o offsetting, a to spomenula pani Garcia Pérez, je možné využívať, ale určite nechceme predpisovať úplné detaily, pokiaľ ide o pravidla pre e, príjimateľov, členské štáty alebo certifikačné orgány. Áno, je možné mať jeden koordinačný orgán, ale nie je to naša požiadavka. Ďakujem. Ďakujem, toto bola veľmi dôležitá poznámka a vysvetlenie. Pán Bogovič, na dve minúty alebo na minútu? Nie? Jedna minúta mi bude úplne stačiť. Ďakujem eh, za a komisie a myslím, že eh, bola veľmi otvorená. No a ja by som eh, chcel vyzvať kolegyne a kolegov, aby pripravili čo najviac pozmeňujúcich návrhov na ktoré sa už veľmi teším. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Stačilo. No a... Ja ešte pripomeniem lehota na predkladanie predkladanie pozmeňujúcich návrhov poludne štvrtok 29. novembra. A teraz pokračujeme s ďalším bodom programu a to je naše stanovisko, stanovisko výboru REGI k návrhu eh, nariadenia eh, Rady a parlamentu, ktorým sa eh, mení nariadenie 1308 z roku 2013, ktorým sa vytvára a tu ide o nariadenie vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z únie. Hlasovanie je plánované na 10. januára, teda musíme e, zrýchliť našu prácu na stanovisku, ak chceme mať stanovisko pripravené na čas pre výbor TRAN. Teda my plánujeme hlasovať o tomto spise 13. decembra a preto som navrhla skrátenú lehotu na pozmeňovacie návrhy. Pán Howard, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Toto je len malá zmena legislatívy a je to e, zmena, ktorá dúfam nikdy nebude potrebná. A potenciálne vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody by eh, spôsobil obrovský eh, problém eh, v koridore TTE a tá komplikácia by e, vlastne spôsobila, že by tam vlastne nebola nejaká logická cesta na prepojenie tohto koridoru e, a teda toho, čo stále nazývam e, hlavný kontinent Európy a Írsky ostrov. Takže tu je návrh nejakej lodnej cesty, Mali by sa tu určiť e, e, prístavy Rotterdam a Zeebrugge, e, ktoré by vlastne prepájali írske ostrovy, írske prístavy Dublin a Cork s európskymi. Na prvý pohľad to môže vyzerať trochu zvláštne, ale treba mať na pamäti e, to, že prístavy ako Roskov nie sú vhodné, pokiaľ ide o túto sieť a prepojenie, patria k inej sieti a iným koridorom, takže takéto toto určenie, zdravý rozum hovorí, že to vlastne neovplyvní veľa, ide tu o malý trh, ktorý e, určí, ako bude e, prebiehať e, doprava, ale bude to dôležité, ak dôjde k takej situácii, situácii, že nebude dohoda a ten koridor Calais-Dover bude mať značné problémy. Teda E, bude snaha odkloniť dopravu, pretože na tej trase Caledover e, budú značné omeškania, značné omeškania, pretože e, tu nemáme skúsenosť, <laughs> že by tu bola niekedy takáto colná E, kontrola, aká by vznikla v prípade nedohody. Teda najlepšie by bolo vyhnúť sa tomu a podobne e, v prípade nedohody e, by ten, Titan koridor nešiel priamo na sever, na Írsko, ale zastavilo by sa to na hranici UK. Ak bude dohoda, Titan koridor pôjde priamo cez Spojené kráľovstvo ako e, pozemný most. A v súčasnosti je teda navrhnuté prechodné obdobie, prechodné opatrenia po roku 2020, na ktoré sa bude vzťahovať nová legislatíva CEF a v tomto kontexte e, sa teda navrhuje, aby sme opätovne zvážili povahu tých, e, toho prepojenia a či e, stojí za to znova sa na to pozrieť. A myslím si, že tomu je tiež dôležité venovať niekoľko slov v našom stanovisku. Ďakujem. Ďakujem a ďakujem za váš anglický zmysel pre humor, e, keď ste nám predstavovali toto stanovisko. E, chce sa niekto e, vyjadriť? Nevidím ďalších tieňových spravodajcov tu nevidím. Zrejme sme príliš dlho E, hlasovali. Ešte jedna poznámka, ak môžem. Pokiaľ ide o Kale e, a Dover, tu bude stále ešte e, určený prístav, čiže tu sa nič nebude meniť v tomto. Ďakujem za túto poznámku. Teraz komisia, máte slovo. Ďakujem vám pekne. Vlastne nemám čo dodať, tak to, čo povedal váš spravodajca, je dostatočné a presné. Čo sa snažíme urobiť v tomto prípade, je vyriešiť e, nekontinuitu v prípade, že sa neuzavrie nejaká dohoda. Preto e, všetci dúfame, že táto legislatíva nikdy nevstúpi do platnosti. E, v prípade že áno, komisia e, chcela preklanúť e, tieto e, medzery medzi ostrovom a kontinentom tým, že si vyberala tri prístavy, ktoré majú najväčšiu prepravu medzi kontinentom a ostrovmi. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne, všetko je jasné. Dúfam, že budete mať možnosť stretnúť sa s teňovými spravodajcami navrhujem e, termín na odozdávanie pozmenujúcich návrhov 17.00 e, 26. novembra, pretože nás tlačí čas. Bude sa to išlo hlasovať vo výbore TRAN, takže 17.00 26. novembra na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Teraz ideme ďalej schválenie rozhodnutí koordinátorov. Členovia výboru REGI dostali rozhodnutia koordinátorov, ku ktorým dospeli včera. Môžeme e, ich odsúhlasiť, pán Van Nistelrooy? Áno. Bude veľmi ťažké niečo povedať, e, pretože som tu včera nebol. Ale Zápisnica je správna, máme však pripomienku a už sme ju poslali, ja vám ju prečítam. Je to pripomienka zo strany EPP, eh, e teda poznámka zo strany EPP. Eh, bol tam text bodu 2 a bol tam text Interregu 3. decembra alebo 21. Eh, 22. januára a, a ide o to, že spravodajca Interregu e, radi, aby sme hlasovali 3. decembra. E, takže toto som ja dostal a poslal som to dnes ráno. To je veľmi dobrá poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Takže vašu poznámku dáme do zápisnice. A je to veľmi dobré vzhľadom na náš e, program. E, ideme naozaj veľmi rýchlo vpred, pokiaľ ide o e, veci týkajúce sa viacročného finančného rámca. Máte ešte niečo? Nie. Takže najbližšie sa stretneme 3. decembra popoludní o 15.00. E, pani predsednička Láskova ďakuje tlmočníkom a týmto uzatváram na dnes zasadnutie regi.